dámy, vážené páni, vážení páni, vážené dámy, máme tu aj laureátov Európskej občianskej ceny, ktorí sú na dvojdňovej návšteve parlamentu. Touto cenou sa odmienia obrovská angažovanosť týchto osôb za lepšie porozumenie a lepšiu integráciu Európy. Dnes o 17.30 v sále Jehudy Menudin sa koná malá oslava na počesť našich laureátov. Rád by som privítal e, týchto laureátov Európskej občianskej ceny medzi nami. Ďakujem. Teraz môžeme pristúpiť k programu rokovania. Pracovný plán schválený konferenciou predsedov 11. februára podľa článku 149 rokovacieho poriadku bol rozdaný. Európska strana ľudovcov predkladá vyhlásenie e, k e, situácii vo Venezuele ako predposledný bod dnešného programu rokovania bude to pred e, jednominútovými vystúpeniami a je tam aj uznesenie, ktoré sa má schváliť v Štrasburgu. A takisto Európska strana ľudovcov žiada dnešné plenárne zasadnutie predložiť do 22.00. Luis de Grandes Pascual dostane ešte slovo k programu rokovania, kde je pán de Grandes Pascual. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. E, žiadosť e, tu bola vyjadrená. My sme požiadali, aby sa pozmenil e, pracovný program zasadnutia, aby sme uskutočnili rozprávu o Venezuele. Máme tu návrh uznesenia, ktoré by sa malo vyriešiť na pléne v Štrásburgu. E, iba veľmi stručne chcem povedať, že dôvody sú veľmi jasné. Už v decembri tento parlament schválil e, širokou podporou uznesenie o situácii vo Venezuele. Neprešli ani tri mesiace a situácia vo Venezuele nie, že sa nezlepšila, ale vidíme, že je tam mimoriadne zložitá situácia nové väznenia, prenasledovanie politickej opozície a obrovské riziko involúcie. Takže e, náš návrh je viac ako opodstatnený. Napríklad včera 14-ročný chlapec e, zomrel na uliciach. E, ja si myslím, že tieto skutočnosti e, odôvodňujú žiadosť o otvorenie tejto debaty. Ďakujem. Ďakujem. Kto je za návrh pána de Grandesa Pasquala? Kto je za? Kto sa chce vysloviť za? Nikto. Kto je proti? Kto sa chce vyjadriť proti? Pán a pani Albiol? Gracias. Ďakujem. Za skupinu Európskej zjednotenej ľavice sme proti tomu, aby sa tento bod dal na program dnešného zasadnutia, pretože jediný dôvod, prečo je záujem diskutovať o udalostiach v uliciach v Karakase, je to, že tam došlo k pokusu o štátny prevrat. A vy ste sa pustili do kampane proti venezuelskej vláde a proti vládam pokrokovým Latinskej Ameriky, aby ste podporili extrémnu pravicu vo Venezuele, ktorá spolu s pomocou USA chce zvrhnúť vládu, tak ako k tomu došlo už v roku 2002 počas prevratu proti prezidentovi Čávezovi. Jediným hriechom týchto ľudí je, že milióny ľudí dostali z chudoby a z hladu. Pán predseda, pane, Poprosím vás o chvíľu strpenia, ale vy ste, vy ste to už ukončili. Ja som vám ešte chcel pridať rečnícky čas vlastne. Kolegyne, kolegovia, pri takýchto žiadostiach e, k rokovaciemu poriadku, prosím počúvajte, dokonca e, vašu, minú, e, vašu trpezlivosť budeme zneužívať iba jednu minútu, takže prosím, vypočujte si kolegyňu, kým dohovorí. Ale pani Albioli to už ukončila, takže napriek tomu, že som jej chcel pomôcť, bola rýchlejšia. Takže hlasujeme, kto je za e, návrh pána de Grandesa Pasquala, nech zdvihne ruku, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Takže e, sme to prijali tesnou väčšinou. Das bedeutet, to znamená, že toto zasadnutie dnes bude trvať do 22.00, čiže je predlžené. Prvý bod na, pregr- na programe rokovania. Vyhlásenie komisie o e, rozhodnutí o strategickom rámci pre energetickú úniu. Slovo má pán Ševčovič. Vážený pán predseda, dámy a páni, rozhodnutie, ktoré prijala Komisia o energetickej únii pred pár